Okay. I think we are all set. Myslím, že všetci sme pripravení. Ak správne vidím, prvý bod na programe k hlasovaniu je jedno hlasovanie o námietke týkajúcej sa produktov z GM pšenice. Hlasujeme elektronicky. Teraz prosím, hlasujte. Všetci hlasovali? Tak končím hlasovanie. A to, toto je prijaté. Druhý bod na programe je to opäť námietka, pravidlo 106 Triton X100. Je to jedno hlasovanie. Elektronicky prosím, začnite hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalším bodom je takisto jedno hlasovanie. Je to vec v druhom čítaní o zdravotníckých pomôckach a zariadeniach. Začnite hlasovať, prosím, elektronicky. Končím hlasovanie a je to prijaté. Ďalší bod, opäť v druhom čítaní, nariadenie k zdravotníckým pomôckam k smernici z roku 2001. lomeno 3. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie hlasovanie sa týka Minamaty. Je to dohovor o, ortuti. Opäť o, e, postup súhlasu. Jediné hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalší bod na programe je smernica o odpadoch z banictva. Musíme hlasovať o návrhu správy pána Cholvenina. Začníme 14. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh. 16. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 20 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 21 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Kompromis dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, dvojka je prijatá. Kompromis 3, kto je za, proti, prijatá. 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 29. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 31. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 30. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie zamietnutá. 30, 31, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 32, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 33, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 34 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 35 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 36 za, proti, Zdržiavajú sa hlasovania. Prijatá. 37 za. Proti. Zdržanie hlasovania. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. 37 je zamietnutá. Hlasujeme o 38. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutá. Overíme si? Overíme. Hlasujte prosím k 38. Končím hlasovanie. O jeden hlas. Myslím, že to je tá istá skupina. A niekto nehlasoval tento raz v porovnaní s predchádzajúcim hlasovaním. 39. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? 40 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Prijaté, pardon, prijaté. Ospravím sa tlmočník. 41 za. Proti. Kto je zamietnuté? 42 za. Proti. Zdržiavajú sa prijaté. 43 za. Proti. Zdržiavajú sa prijaté. 44 za. Proti. Zdržiavajú sa prijaté. 45 za proti, zdržiavajú sa prijaté, 46 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 47 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 48 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 49 za, proti, zdržiavajú sa prijaté, 50 za, proti, zdržiavajú sa prijatá, 51 za, proti, zdržiavajú sa 51 prijatá. Kompromis 5, kto je za? Kto je proti, kto sa zdržiava prijatý. 5, jednotka za, proti, zdržiavajú sa prijatí, dvojka za, proti, zdržiavajú sa prijatí, trojka za, proti, zdržiavajú sa prijatí, štvorka za, proti, zdržiavajú sa. Štvorka je bezpredmetná, to je škoda. Tak peťka za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. Kompromis štvorka. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. Pozmeňovací návrh 9. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. Desiatka za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 11 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 12 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 13 za. Proti Zdržiavajú sa? Prijatý. Záverečné hlasovanie k správe v takto pozmenenom znení. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželanie správodajcovi. Ďalší bod na programe je to stanovisko k manažmentu a opatreniam na ochranu oblasti podľa dohovoru Medzinárodnej komisie na ochranu atlantického tuniaka ICCAT. Nie sú tu žiadne kompromisné dohody, takže 22, kto je za? Proti. Zdržiava sa? Zamietnuté. 7, kto je za? Proti. Zdržiavajú sa? Nie, ešte raz. Sedmička. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdrievajú za prijatá. 33. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. Osmička. Za. Proti. Zdržiavajú sa. Osmička prijatá. 9. Za. Proti. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Deviatka. The vote is open. And the vote is... Končím hlasovanie k deviatke. Zamietnutá. 34. Kto je za? Proti. to sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 35. Kto je za? Proti. to sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 10 za. Proti. Zdržiava sa hlasovanie niekto. Prijatá. 36. Za proti, zdržiavajú sa hlasovanie, zamietnutá 37 za, proti, zdržiavajú sa hlasovanie, zamietnutá 11 za. Chcete overiť 37? Tak, 37. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh 37 je prijatý. 38. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 11. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 12. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 39. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 41. Za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? 41 ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 40. Nie, 42. Opravuje sa rečnička. 42. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 43. Za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. 44. Za? proti, zdržiavajú sa, zamietnutá. 45, nie 6, za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 47, za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 48, kto je za? Kto je proti? Kto sa drží hlasovania? Zamietnutá. 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržia hlasovania? Zamietnutá. 50. za? Proti? Kto sa zdržia hlasovania? Zamietnutá. 14. za? proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, 51 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 52 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 15 a 53 spolu, kto je za ne, kto je proti ním, kto sa zdržiava hlasovania, sú prijaté, 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, 55, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 56 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutá. 57 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. 58 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. 59 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. 60 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatá. 61 za proti, zdržiavajú sa. Prijatá 16 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá 63 za, proti, zdržiavajú sa. Prijatá 17 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si to elektronicky. 17 hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. 17 je prijatá. 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. 65 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovanie? Prijatá. 18 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 66 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 6... 19, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, 19 je prijatá, 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, 74 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, 75 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá, 76 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 77. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 78. za. Proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 20. za. Proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 79 za. Proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 21 za. Proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 22 za proti, kto sa zdržiava, zamiet... prijatá. 23 za, proti, kto sa zdržiava, prijatá. 24 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. 25 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. 26 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutá. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. 27 za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. Dvojka, za, proti, zdržiavajú sa, prijatá. Trojka, za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si to. Pozmeňovací návrh 3. Hlasujte elektronicky, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 29. Kto je za? proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Štvorka za, proti, kto sa... Ukážte to radšej elektronicky, kto je za, proti, kto sa zdržiava. Hlasujte, prosím. A končím hlasovanie. Prijaté. 31. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Záverečné hlasovanie k tomuto stanovisku. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Congratulations. Blahoželáme pani eh, Briano. The next item is... Ďalej nasleduje hlasovanie o správe pána Patričiela. Ide tu o záruku Európskej únie pre Európsku investičnú banku zo straty, za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo únie. Začíname najskôr návrh 22, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 23, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 a 34, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 31 kto za, proti, zdržali sa zamietnuté návrh 4 kto je za,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 proti, zdržali sa zamietnuté návrh 6, pardon, 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté 1 za, proti, zdržali sa prijaté 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 ten je bezpredmetný. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o celom stanovisku v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A správa bola prijatá. To stanovisko bolo prijaté. Ďakujeme, blahoželáme spravodajcovi. Týmto sme ukončili hlasovanie a máme veľa času zvyšného. We what time? So the morning session... Týmto sme uzavreli eh, program dnešnej dopoludnejšej schôze. Stretneme sa opäť o 15. hodine. Ďakujem všetkým za účasť.